je skutočne e, pred nami veľmi dôležité hlasovanie. Koležanky, koledzy, za... kolegyne, kolegovia, začneme o chvíľku hlasovať. Poprosím vás, aby ste zaujali vaše miesta. I would like You, to... Kolegovia, chcel by som vás poprosiť, aby ste prestali e, diskutovať, aby ste sa usadili. Proszę Państwa, posiedzenie zostało wznowione. Dámy a páni, pokračujeme teda e, v naš, našej schôdzi. Pristúpme teraz k hlasovaniu. Hlasovať budeme o rámcovej e, dohode o vzťahu medzi Európskym parlamentom a komisiou. To sa bude týkať e, tohoto volebného obdobia parlamentu.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 Proszę teraz przewodniczącego Komisji Europejskiej. Teraz by som chcel poprosiť predsedu komisie. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred niekoľkými mesiacmi v mojich politických líniách tu na plenárke som navrhol mať po, po, posunúť partnerstvo medzi Komisiou a Európskym parlamentom na novú úroveň. Chceli sme ďalej rozvíjať naše vzťahy pozitívnym spôsobom, chceli sme reagovať na novú zmluvu a chceli sme reagovať na to, aby sme spoločne vytvárali Európu. V uplynulých týždňoch som viedol hlboké diskusie s viacerými eh, ľuďmi, ktorý vedol pán Léne, kde sme sa zaberali revíziou rámcovej dohody. Dovolte, aby som využil túto príležitosť na to, aby som sa poďakoval všetkým aktérom za intenzívne diskusie, ako aj za ich konštruktívny prístup. Som veľmi spokojný, že teraz máme spoločné princípy, ktorými sa budeme riadiť pri spolupráci na najbližších rokoch. Toto je malo posilniť našu spoluprácu pričom by sa mala plne rešpektovať rovnováha medzi inštitúciami, ktorá vyplýva zo zmluvy. Ako predseda Európskej komisie budem dodržiavať tieto princípy, ktoré sa týkajú uznesenia, ktoré ste schválili. Budem sa e, týmto riadiť pri vytváraní kol, kolegy a pri implementovaní tejto, tejto dohody. Veľká väčšina parlamentu podporila túto dohodu a som si istý, že Eh, máme tu spôsob, ako zlepšiť naše vzťahy. Tie veci, ktoré sa týkajú našich dvo, nielen našich dvoch inštitúcií, ale napríklad aj rady, pevne verím, že rada eh, nás podporí pri našom úsilí a že sa budeme snažiť zlepšiť spoluprácu všetkých inštitúcií v prospech Európy. Ak dnes schválite nové kolegium, poprosím podpredsedu komisie, pána Ševčoviča, aby viedol rokovania v mene komisie, ktoré sa budú týkať revízie rámcovej dohody. Môžem vás ubezpečiť, že on je rovnako odhodlaný ako ja a som pevne presvedčený, že sa nám podarí viesť rýchle efektívne rokovania. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za váš veľmi pozitívny prístup a v mene nás všetkých by som sa chcel poďakovať našej skupine, ktorá viedla rokovania, ktorú viedol pán Lejne. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste boli zapojení do intenzívnych rokovaní. Srdečná vďaka. Skutočne vďaka všetkým. Uh, Keďže ešte nemáme legislatívnu iniciatívu, ktorá by sa opierala o nový zákaz Lisabonskej zmluvy, ale môžem povedať, že sú tu určité očakávania z našej strany, ktoré sa týkajú komisie. Pôjde tu o hodiny otázok, kde nebude iba predseda Európskej komisie, ale kde budú aj jednotliví komisári. A bude, bude tu možnosť, aby predseda Európskej komisii prezentovať svojich komisárov v parlamente. Bude dôležitá aj naša spolupráca s národnými parlamentami, čo je veľmi zásadné. A tu predovšetkým ide o, o pravidlo subsidiarity. Musíme mať e, dopadové štúdie, musíme sa posilniť v tom mysle, ako je to uvedené v našej dohode. A chcel by som povedať, že je tu veľké presvedčenie, veľká viera na všetkých, že môžeme ďalej pracovať e, na tom, aby sme zlepšili situáciu pre našich občanov. A teraz preruším schôdzu do 13.30. Ďakujem pekne.